Ja, ich eröffne die Sitzung von heute Mittag, nachdem wir heute Morgen alle so... Otváram popoludnejšiu schôzu. Bolo nám jasné, že po obede budeme menej početní, lebo téma tiež e, nie je pre každého zaujímavá. Všetci prívrženci futbalu tiež nie sú tu. Ešte Boris chýba a ďalší, ale dúfam, že ešte prídu. Ale to je tak, keď je vypočutie tak skoro pred Vianocami, musí sa počítať s tým, že budeme sa snažiť v budúcnosti to takto nerobiť. Ale to prítomným expertom teraz tiež nič nepomôže, ale môžete si byť istí, že traja experti, že tu máte ľudí, ktorí pozorne počúvajú a to, čo poviete, budú brať vážne. Viete, a preto ste tu dnes, že od Lisabonskej zmluvy tam máme aj šport, nech už to obsahuje čokoľvek. Biela kniha športu, ktorú pracoval Picas, dáva isté podnety, ale nesmieme očakávať príliš veľa. Čo mnohí z nás očakávajú je to, že sa stanovia pravidlá v oblasti futbalu a športu v najširšom zmysle slova, ktoré v vo veciach súťaží a ďalších vecí, kde sú, tak povedia, z určité neprav, nepravidelnosti a neprávosti. Tam sa pokúsime týmto hearingom, bohužiaľ, dôležitý expert, od ktorého by sme očakávali aj odpovede z UEFI, nám dnes ráno odriekol účasť z profesijných dôvodov, nepovedal z ktorých, ale možno ho potreboval pán Platini veľmi naliehavo, neviem, ale aj tak od troch prítomných expertov, pán Kalik, Miták a Andersen, očakávame jeden z Holandska, jeden z Dánska, jeden z Nemecka. Boli sme aj v Holandsku a naučili sme sa mať radi Aarhus. Nevedeli sme, že to súvisí so športom, ale to sa dozvieme dnes. Ďakujem, že ste tu s univerzitou v Kolíne. Sme vždy mali dočinenia už dlhé roky. Keď som písala v 96. prvú moju správu, tak som mala aj kontakt s univerzitou v Kolíne. Vidím teda, že pán Garlik je z Europol Operation Department v Den Hagu z Holandska teda každý má takú špeciálnu oblasť a dúfam, že otázky, ktoré máme, sa nám podarí pokryť. Nechcem teraz dlhšie hovoriť, e, chcela by som dať slovo najskôr vám, aby ste vy z vášho pohľadu načrtli problémy, ktoré sme vám aj oznámili e, v požiadavke na vás, či by ste boli k dispozícii ako experti, aby ste nám ich osvetlili a nadväzne budeme mať možnosť diskutovať, pretože jeden expert tu nie je, tak budeme mať trochu viac času ale nemusíme to zase e, preháňať. Keď si od vás vypočujeme všetko, môžeme aj skončiť. Ale zatiaľ sa tešíme, že ste tu. Kto z vás chce začať? Pán Garlik, nech sa páči. Budete hovoriť anglicky? Áno. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, firstly, I'd like to say... Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcel povedať, že je pre mňa potešením zastupovať Europol na tomto dôležitom vypočutí. Srdečne ďakujem aj za pozvanie. Volám sa Nick Karlik, som v operačnom oddelení Europolu od roku 2003. Predtým som pracoval pre Národný kriminálny servis v Spojenom kráľovstve. Manipulácia v športe za účelom hazardných hier a stávok nie je nová. Black Sox Candle to už minulý to už bolo v minulom storočí Novšie prípady z 80. a 90. rokov boli vo Francúzsku a v Taliansku. Mnoho prípadov bolo inak aj v krikete naposledy. Ale čo sa zmenilo, to je to, že dochádza ku globálnemu fenoménu a medzičasom je možné pre skupinu páchateľov trestnej činnosti na druhom konci sveta podávať stávky na menšie športové podujatia a potom rozvíjať na základe toho e, kriminálnu činnosť. Pohybujú sa tu veľké sumy v hotovosti a e, internetový gambling, webové stránky, tie existujú všade. Naše vyšetrovanie nás zaviedlo veľmi často aj do Ázie. To je miesto, kde je najviac internetových stránok a aj stávok. Keď máte nejakého Aziata, ktorý vám tam robí bookmakera a e, zmanipuluje e, výsledok, napríklad keď, sa, keď zápas prebieha vo Fínsku, tak tento potom sa posunie do centra diania a treba preto povedať, že toto všetko prebieha veľmi globálne, ale aj z kultúrneho pohľadu gambling a stávky sú veľmi typické pre Áziu. Sú stovky miliónov legitímnych, právoplatných a stávok v zmysle zákona a niekoľko málo ľudí to podkopáva. Čínske hospodárstvo toho získava veľký príjem a to zase znamená, že je viacej peňazí na stávky a zápasy. Existujú šetrenia, ktoré súvisia už aj s gamblingom a praním špinavých peňazí, pričom sme podnietili vyšetrovania v mnohých členských štátoch, kde eh, koordinujeme vyšetrovacie orgány a národné orgány pritom spolupracujú v spoločných tímoch. Spoločné vyšetrovacie týmy existujú na obmedzené obdobie a sú založené na dohovore medzi dvomi alebo viacerými členskými štátmi a ich orgánmi na určitý účel. Pri spoločnom vyšetrovacom týme ide o to, aby sa špecifické prípady vyšetrili. Dá sa povedať, že za týmto fenoménom sa skrývajú premyslené zločinecké štruktúry. Videli sme, že môže byť potrebné rozširovať vyšetrovanie, predovšetkým internetové stávky pri futbalových zápasoch, korupčné prípady e, u hráčov a funkcionárov, e, pričom z toho e, sa dajú získať aj veľké sumy. A toto zase umožňuje e, cestou internetových stávok tie peniaze vyprať a tradičné metódy prania špinavých peňazí, ktoré vedú k stratám, pretože sa musí platiť aj komisia, sa tým dostávajú do úzadia. Europol získal množstvo údajov a vychádzame z toho, že tento druh trestnej činnosti je atraktívny, pretože výnosy sú enormne vysoké a riziko minimálne. Pričom E, kriminálnici väčšinou e, majú prsty aj v inej kriminálnej činnosti. Mimo vyšetrovacieho týmu v Taliansku v decembri 2011 bolo zatknutých mnoho ľudí, aj niekoľko talianských medzinárodných hráčov bol vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz a odvtedy existuje dobrá spolupráca spoločného vyšetrovacieho týmu a Talianska. A e, takto sa podarilo e, zadržať aj určitých hráčov v Singapúre. Už som hovoril, že mnohé nitky sa zbiehajú v Ázii a prebiehajúce a skoršie vyšetrovania viedli k tomu, že táto téma sa dostala do stredobodu pozornosti pričom futbal nie je jediným športom, ale týka sa to aj iných prípadov pri kriketu, snukri, tenise. Tam boli tiež takéto manipulácie. Každopádne identifikujeme, že orgány činné v trestnom konaní berú tieto veci vážne a vyšetrujú dobre. Ale už som hovoril, že zločinci e, môžu dosahovať vysoké výnosy a riziko je tam o mnoho nižšie ako v iných oblastiach. Ak dôjde k odsúdeniu, tak e, tresty sú nižšie než v, pri iných e, trestných činoch. Futbal je v Európe obzvlášť atraktívny, predovšetkým na severe. Skandinávska a Fínska liga prebiehajú v lete, keď e, nebežia žiadne iné futbalové majstrovstvá a tak sa prakticky dá stav, stávkovať počas celého roka hráči a rozhodcovia z pravidla nedostávajú nejaké enormné mzdy a tým je pre nich manipulovanie týchto zápasov ešte atraktívnejšie. A to viac ako v iných eh, kluboch, ktoré platia oveľa viac. Eh, nesmie sa tiež zabúdať na to, že funkcionári E, ktorí sú podplatení, sú často k tomu aj donútení, alebo aj mladí hráči, ktorých e, starší a skúsenejší hráči, hráči do toho tlačia. UEFA berie túto vec veľmi vážne a vymenovala tzv. interprety officers. To sú styční dôstojníci medzi futbalovými klubmi a orgánmi činnými v trestnom konaní. Dozvedeli sme sa, že už boli prijaté opatrenia, ako sa to dá futbalistom uľahčiť, aby o tom informovali napríklad e, anonymnými telefonátmi. Dôležité je, aby bolo prostredie také, že futbalisti budú ochotní spolupracovať, pričom prístup nulovej tolerancie nie je dobrý. To vedie iba k e, množstvu strachu a viedlo by to k tomu, že už nikto nám nepodá žiadne informácie. E, po pokusoch s manipuláciou zápasov mm, musia byť informované orgány činné v trestnom konaní a musia konať. A toľko z mojej strany, už sa teším na ďalšie príspevky a na diskusiu. Ďakujem pekne, slovo dávam pánovi Pikerovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Na rozdiel od môjho predrečníka by som sa chcel koncentrovať na financial fair play. To je téma, ktorú, ktorá sa diskutuje v médiách ako senzácia vo futbale. Hovorilo sa o tom veľa, ale je o tom málo poznatkov. To ma vedie k tomu, že najskôr e, znázorním niektoré rámcové e, podmienky a potom budem hovoriť o ďalších záležitostiach. Najskôr krátko k pozadiu E, ekonomický vývoj vo futbale za posledné roky zaznamenal značný nárast obratu. Za, za posledné roky 2005-2010 to bolo skoro 1,9 miliardy eur. Väčšina z týchto peňazí e, sa získava v špičkových piatich ligách v Európe. Na druhej strane je stále e, viac predlžených futbalových klubov, napríklad Valencia. Špičkové ligy v Európe mali straty 1,8 a 1,6 miliardy celkové dlhy európskych futbalových klubov, keď sa pozrieme na tých 66 klubov, je asi 19 miliard. Toto predovšetkým spôsobujú stále väčšie náklady na transfer hráčov a exorbitantné personálne výdavky. Keď sa pozrieme na to, že profesionálny futbal e, v Nemecku napríklad ročne e, spotrebuje 5 miliárd tak vidieť, aký význam majú tieto čísla a prečo regulácia hlavne zo strany futbalových organizácií je potrebná. Už sa dlhšie diskutovalo zo strany UEFA o tom, že by sa zaviedol strop platov, ale to sa nepodarilo posadiť. Metóda licencovania klubov zavádzaná UEFA v rokoch 2004-2005 predstavuje taký katalóg e, minima, a sú tam aj možnosti kontroly zo strany UEFA, ale tam sa obzvlášť musí prihliadať na národné zvláštnosti. Samozrejme, zvláštnu rolu má Španielsko, kde, kde dodnes neexistuje žiadny takýto národný postup. E, e, licencie UEFA udelilo v rokoch 2010-2011 e, boli kluby na Malorke z tohto riešenia vylúčené. Dochádza tu ale ku skresleniu konkurencie na základe rôznych finančných modelov európskych klubov. Tuto, je, tuto som už pri rozhodujúcom bode. Ako vyzerá licencovací postup, ako to vyzerá s Financial Fair Play. Dôležitý je vstup investorov a rola investorov, ktoré nie sú jednotne upravené a práve investori e, vyvolávajú v športe veľké nejednotnosti na základe rôznych súm. UEFA chcela e, vyvinúť tento systém Financial Fair Play. Rôzni zainteresovaní sa na tom zúčastňovali. V maji 2010 sa schválil spôsob hodnotenia klubov rôzne národ- a implementovalo sa to do rôznych národných zväzov. Celé je to veľmi komplexný e, proces opísaný na 99 stranách, ale celé sa to už začína uplatňovať a finančná kontrola už tiež zahájila v kluboch pomaly svoju prácu, takže uvidíme, máme tu e, aj sudcov, ktorí e, na to dohliadajú. Od sezóny 2013-2014 bude prebiehať kontrola financií pre prebiehajúce zápasy, ale platí to pre kluby, ktoré sa zúčastňujú alebo musia zúčastňovať na európskych súčastiach. Rozlišujú sa relevantné a irrelevantné výdavky. Relevantné sú operatívne výdavky, predovšetkým jadro celej úpravy Financial Fair Play spočíva v tom, že sa výdavky a e, príjme, e, maj, príjmy majú rovnať v stanovenej monitoringovej perióde. V rokoch 2013, 2014 a 2014-15 môžu byť ešte e, deficity 14,5 milióna eur za, sego, za sezónu a v ďalších to bude znižované. Vyňaté z Financial Fair Play sú relevantné investície do infraštruktúry alebo aj trvalé výdavky. Monitorovacie periódy sa používajú na tri monitorovacie obdobia, tu sa čísla agregujú a porovnávajú sa s predošlými periódami. Keď sa to bude uplatňovať, tak už majú byť odchýlky iba vo výške 5 miliónov tolerované. Relevantné výdavky a príjmy sa musia prispôsobovať a pri nedodržiavaní týchto predpisov dojde k trestu zo strany UEFA. Toto sa počúva technicky, ale má to veľmi konkrétne implikácie, ktoré majú význam. Mysliteľné na jednej strane, a to hovorí aj UEFA, sú možné upomienky, e, pokuty, zákaz transferu, ale aj stiahnutie z aktuálnych súťaží. Všetky tieto rôzne implikácie pre rôzne národné ligy, e, Nemecká spolková liga Bundesliga na základe jestvujúcich úprav bude s tým menej dotknutá. Anglická alebo francúzska liga o mnoho viac. Aj preto, lebo transferové náklady e, sa Mm, dajú realizovať zo strany tretej strany. Silné dopady to bude mať pre Španielsko, veľké problémy to bude mať pre španielské kluby. Aké potenciály, aké hranice sú v systéme fair play? Najskôr potenciály. Na jednej strane očakávame, že obrovské výdavky minulých rokov sa znížia UEFA to už dokumentovala, že došlo k poklesu o 36 transferových výdajov v januári 2012 oproti januáru 2011. Vyšetrovacia komora zahájila svoje, svoju činnosť, našla prvé e, nepravidelnosti. V 21 kluboch sa zadržali prémie, v Istambule a v ďalších tureckých kluboch tam e, boli kluby vylúčené z európskych súťaží. Pohrozili im pokutami napríklad aj v klubu v Malage. E, tento potenciál má aj hranice, ktoré by som chcel stručne zdokumentovať. Najskôr smerodajné je to, že koncepcia financial fair play sa obmedzuje iba na kluby, ktoré sa zúčastňujú na európskych súťažiach. Druhý aspekt centrálneho významu, napriek všetkým detailným úpravám sú naďalej značné šedé zóny, ako napríklad investície do infraštruktúry, alebo aj tzv. trvalé výdavky, ktoré sa dajú príslušným spôsobom využívať. Celý, celá koncepcia financial fair play umožňuje aj triky s finančným účtovníctvom, cerskými spoločnosťami a podobne. Je tu možný outsourcing a podobné veci. E, myslím tu hlavne na kreatívne interpretácie zo strany klubov. Toto sa už objavuje aj v diskusiách. Jeden príklad. Manchester City uzavrel zmluvu na 10 rokov s finančným objemom 504 miliónov eur pre príslušné práva na názov a oproti tomu je porovnateľná zmluva Arsenal London z Emirates e, na 126 miliónov. Teda otázka je, či Manchester City veľmi dobre vyjednával, alebo sú za tými číslami aj skryté subvencie. Ďalšie limity Financial Fair Play vidno hlavne pri prestížnych kluboch, v poslednej dobe opakovane Manchester City alebo Paris Saint-Germain došli do reči. Manchester City má s 27 miliónmi deficitu byť ďaleko za hranicami a Paríž takisto za minulé leto investoval 147 miliónov do nových hráčov. Ďalšie hranice Financial Fair Play sú načrtnuté. Otázka je, čo to znamená, keď budú prominentné kluby vylúčené z medzinárodných súťaží. Môže to mať dopady smerom na založenie vlastnej európskej súťaže. Otázka je, nakoľko trest, peňažné pokuty povedú k ozdraveniu klubov. Opravnená otázka je tiež, ako sa to celé dá kontrolovať a implementovať či na monitorovanie a presadzovanie sankcií netreba e, obrovský správny aparát finančných alebo právnych expertov. Otázka, ktorá je smerodajná, je e, rozlišovanie štátnej pomoci, rôzne party, zakladanie cerských spoločností. Toto všetko momentálne ešte nie je jasné a prebiehajú o tom diskusie. Na záver niekoľko informácií o vzťahu Európskej únie a Financial Fair Play. Európska komisia upraví Financial Fair Play podstatným spôsobom podporila už svojim oznámením o športe 2011. Európska komisia víta zavedenie opatrení, ktorými sa finančná fair play má zlepšiť a súčasne citát pripomína komisia tiež to, že takéto opatrenia na spoločnom trhu musia vyhovovať predpisom o hospodárskej súťaži. Tu už boli príslušné šetrenia. Na jednej strane bolo EU právo, na druhej strane odsek 1 o spôsobe prá- zmluvy o spôsobe fungovania Európskej únie a potom tu bola otázka, či sa to dá hodnotiť ako pokrok, ale aj spoločná e, deklarácia komisára s Platinim v marci minulého roku, kde sa potvrdila táto kompatibilita a to má tiež smerodajnú rolu. V súčasnosti je predmetom diskusie otázka štátnej pomoci, ako napríklad v Španielsku, kde sú daňové úľavy centrálnym bodom diskusí. No a na záver e, trochu zhrnutie e, odporúčania. E, koncept Financial Fair plan je centrálny dôležitý krok správnym smerom túto koncepciu UEFA presadzuje od roku 2004, a to veľmi dôsledne, v zmysle rizikového zvládania rizika. A sa k tomu postavila dlhodobo táto koncepcia a myslím, to je tiež veľmi dôležité. Do, tohto, do tejto koncepcie sú zapojení mnohí aktéry do jeho fungovania a to v podstate pri rôznych záujmoch je aj samozrejme podľa môjho odhadu potrebuje táto koncepcia byť konkretizovaná, precízna, potrebuje politickú podporu a byť aplikovaná bez akýchkoľvek kompromisov. Kto zarába veľa, môže veľa aj vydávať. Znamená to, že... alebo otázka znie, či e, sa nesnaží e, koncepcii održať status quo. Treba zohľadniť otázku po o nerovnostiach a treba sa tiež zamyslieť, či touto koncepciou sa ale neupevňujú nerovnosti medzi, medzi jednými ligami. A preto treba sa pýtať na nejaké doplňujúce e, nástroje, aké okay. No a rovnako sa treba pýtať, či koncepcia Financial Fair Play zodpovedá nárokom na solidaritu UEFI a profesionálneho futbalu. Ak zohľadníme, že Champions League že doteraz všetci, e, všetci, takmer všetci sú z piatich, výťazí sú z piatich najlepších súťaží. V minulosti to boli tiež e, kluby G14, tak vidíme, že to je taká privilegovaná trieda. A keď sa pozrieme na e, vyplácanie prémií, tie milióny eur, vidíme, aké obrovské sumy sa vydávajú v Champions League UEFA 2004 až 2011 tiež vydala viac ako 200 miliónov eur, je to obrovská suma, ale tu je otázka, ako tieto rôzne prístupy prispeli k tomu, aby celkový futbal bol konkurencieschopný, ale aj solidárny e, v zmysle vyrovnania úrovne rôznych líg, ako aj v rámci lígy. Nuž a na záver, táto koncepcia je dobrá, zaslúži si podporu, avšak e, potrebuje ďalšie sledovanie, upresnenie treba všetko zaručiť a ďalej prehlbiť. Ďakujem pekne. Pán Miták, no a, a tým sa dostávame k poslednej prezentácii. Je to uh, pán Jensejer Andersen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, ako sme si práve vypočuli, tak šport je veľký zábavný priemysel, ale za vysokú cenu. A amatérske štruktúry nedokážu obrániť dobre záujmy športu proti tým, ktorí to využívajú na zlé postupy. Nuž. Ocitli sme sa na kryťovatke, no a preto vám ďakujem, že sa uskutočňuje tento toto zasadnutie. No, od roku 1997 sa uskutočnilo 7 eh, medzinárodných konferencií na túto tému. Na jednej strane Je to zaoberá pozitívnymi vecami, ale aj eh, negatívnymi. A často zistujeme, že akékoľvek výzvy, o ktorých hovoríme, tak ich riešenie závisí nad niečom, čo sa ťažko hľadá. Úprimné, demokratické, férové e, vedenie alebo, inými slovami, good governance. A preto v rámci tohto krátkeho časového úspechu, e, úseku sa budem, budem zameriavať e, na good governance. Na úved by som chcel pripomenúť Športové fórum EÚ v Budapešti v roku 2011, kde na konci diskusii je, začal hovoriť jeden človek z publika, hovoril, že korupcia je všade v športových federáciách, a má vplyv na voľby, e, uskutočňovanie veľkých e, podujatí, dokonca aj dopingové testy. On povedal, že bez e, pomoci verejnosti nie je možné nájsť žiadne riešenie. On vyzval komisára EÚ, aby zasiahol. Ak sa nič nestane, tak budúcnosť bude veľmi ťažká nové skupiny športových lídrov sa objavovali z krajín, kde zdá sa peniaze piadali z neba, no a mohli si kúpiť toľko vplyvu, koľko potrebovali. A toto varovanie, to nebolo varovanie nejakého radikálneho aktivistu, bol to športový líder, ktorý mal 4, 10 ročia skúsenosti. Maďarský predseda Spieračskej federácie Tamáža Ján, člen čestný člen Medzinárodného olympijského výboru. A on upozornil na to, že futbal nie je jediným športom, kde, ktorý sa zle vedie. Aj keď je úplne odôvodnené, že sa verejno zaoberá FIFO. E, bude sa zostať na iné športy jedna z, najdô, z najbohatších federácií, Medzinárodná e, federácia pre volejbal, e, tak tej pre, dlho predsedal Ruben Acosta z Mexika. On zaviedol dve osobitné skupiny. I jedna bola, že každý, kto podpísal sponzorský alebo televízny kontrakt v mene federácie, e, si mohol ponechať 10 e, z kontraktu ako osobný bonus. No a druhé pravidlo bolo, že predseda podpisuje všetky zmluvy. A keď pár odvážnych e, úradníkov sa ozvalo, tak Rubena Kosta zavedol etický kódex, v ktorom, ktorom si dal právo, že môže kohokoľvek prepustiť a to aj urobil. No a v tajných dokumentoch sa ukázalo, že Akosta sa obohatil o minimálne 33 miliónov dolárov, takže e, cenu ako z toho režimu zaplatil šport a mnohí šéfovia volejbalových e, federácií, e, ktorí, ktorí dostali doživotný zákaz, čo len vstúpiť do miestneho klubu pre jedného volejbalového lídra, človeka, ktorý upozornil na korupciu a kostu, e, mal tento čin brutálne následky. Mario Goichman, bývalý predseda argentínskeho volejbalu, začal kritizovať e, Rubena Akostu v roku 2002, keď sa konali majstrovstvá sveta v Argentíne. No a celá Argentínska federácia bola ako následok vylúčená a doteraz im nezaplatili 108 tisíc dolárov za turnaj. No a Glechman bol e, úspešný obchodník, dnes je finančne a psychologicky zrujnovaný. Tento rokom bol, e, bol vysťahovaný policiou z domu a nemôže si dovoliť lieky. Ale osud bol osud bol, osud bol k tým, ktorí ako stu e, podporovali. Oni si rozdielili, rozdielovali medzi sebou veľa peňazí e, pred e, troma mesiacmi. Prvýkrát v demokratických voľbách, tam za 65 rokov predseda Medzinárodného volebalu Alexander Majer z Luxemburska je časťou tejto skupiny, a, a ktorí nechcú napraviť chyby z minulosti medzinárodný volejbal, teda medzinárodná hádzaná, na jej čele stojí Hadam Mustafa, e, ktorý spreneveril veľa peňazí za pochybné služby, ktorý čas pro peniaze televízne práva osobne e, zasiahol do kvalifikačného turnaja na Olympiádu, antidopingových skúšok a e, nahradil niekoľko úradníkov a predstaviteľov, ktorí chceli upozorniť na chyby. V roku 2009 eh, Mustafa pri voľbách eh, jednoducho vypol mikrofón svojmu, eh, svojmu protivníkovi a bol jednoducho opätovne zvolený. No a v rôznych iných športoch je situácia podobná. A aj keď majú javne veľký záujem, nikto sa nedokáže vyrovnať škandalu ASL. ASL bol lídrom eh, pri nákupe vysielacích a marketingových práv v športe. No a švajčiarske súdy zistili, že na to, aby si zaistili dominantné postavenie, vyplatili 160 eh, miliónov švajčiarských franko, eh, frankov v, v, od roku 1989, ktoré vyplatili ako, ako úplatky rôznym úradníkom. vďaka vyšetrovacej práci žurnalistov a niektorých úradníkov poznáme teraz niektoré mená ľudí, ktorí brali peniaze, boli to ex-lídry z FIFI, ale nezabúdajme prosím, že 90% z 100 miliónov eur, ktoré boli vyplatené, zmizli. No a po 10 rokov, 10 rokoch stále neprebehlo vyšetrovanie. Medzinárodný olimpijský výbor zavedol sériu interných reforiem v roku 1999 kvôli e, korupčnému škandálu e, zimnej, počas zimnej olimpiády v Salt Lake City. Tieto sa uplatňujú veľmi striktne. Avšak Medzinárodný olimpijský výbor nespĺňa e, morálne podmienky zaistiť etické štandardy v medzinárodnej olympijskej rodine. Aj napriek tomu, že definovali e, niekoľko dobrých, e, najlepších princípov v športe, tak neurobia sa kroky na implementáciu týchto princípov a sankcie sa uvalujú len keď niekto iný predloží nevyvratiteľné dôkazy. A rovnako v prípade FIFA Ehm, kvôli veľkému verejnému tlaku musela FIFA zahájiť ehm, reformy, o ktorých ste počuli. Zistíte dva kontrasty. A tá skupina, ku ktorej patrím ja, hovorí, že pod vedením predsedu, ktorý od roku 1976 vytvára korupčný systém, tak reforma je nemožná. No a ďalší, ďalšia mienka je, že je nemožné zmeniť FIFU bez tohto predsedu, pretože, alebo prezidenta, pretože on dokáže nájsť správnu cestu. Jedna vec je úplne istá. Aká aká ty a ja sa otočíme od FIFI, tak no, korupcia bude pokračovať. Nož diskusia, ktorú sme urobili nedávno pre Medzinárodnú federáciu, tak dva, dva experti alebo teda Zwanziger, ex-člen FIFI, oni žiadali kritické zhodnotenie s rovnakým dôrazom na oboch stranách. Ja som presvedčený o tom, že každý v tejto miestnosti podporuje myšlienku, že živote nezávislej asociácie alebo združenie je dôležitou súčasťou života spoločnosti, avšak nemôžu byť eh, sklíšou pre tých, eh, ktorí eh, praktizujú korupciu a trestné činy a nerešpektujú vôbec základné hodnoty spoločnosti. Myslím, že je najvyšší čas, aby ste vy, politici, začali zareagovali na to, čo sa deje v športe. A na záver, dovolte mi upozorniť na niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť bez pochybnenia autonómnosti športu je vaše právo a vaša povinnosť chrániť peniaze daňových poplatníkov. Šport mm, dostáva obrovské finančné podpory zo všetkých, na všetkých úrovniach. Investuje sa do kampaní, e, olimpionikov, letných štruktúr a tak ďalej. Vlády a ostatné štátne orgány majú právo stanovovať podmienky, aby zaistili, eh, že tieto granty nie len, že sa použijú na stanovené účely, ale aj to, že ich príjemcovia dodržiavajú štandardy demokracie a transparentnosti. Na európskej úrovni sa dá vytvoriť eh, trvalý tlak na medzinárodné športové organizácie a môžete žiadať, aby ehm, všetky škandály korupčné škandály boli vyšetrené, aby chyby boli odstránené a prípady možných eh, kriminálnych eh, trestných činov eh, boli predložené súdom. Po štvrté, môžete stanoviť aj podmienky good governance pre všetky organizácie, ktoré sú spolupracovať s EÚ. Takáto práca už začala v rámci skupiny Good Governance for Sport, ktorú zradila Rada ministrov, ako aj v ďalších prípravných opatreniach komisie. Jedno je na Dánskom inštitúte pre športové štúdie, je to Action for Good Governance v medzinárodných športových organizáciách v spolupráci so šiestimi univerzitami, eh, vrátane eh, Jurgena Mittaga a Európskym centrom pre žurnalizmus. A my predložíme nástroj eh, v apríli a vyzývame vás, alebo pozývame vás, aby ste prišli na spustenie. a ďalšia cesta vpred eh, by mohla byť medzinárodná alebo európska konferencia o korupcii v športe. Medzinárodný menový výbor zaslal pozvánku 300 eh, expertom do Kolína, ale doteraz Medzinárodný menový výbor nereagoval. No už eh, by ste mohli trvať na otázkach eh, good governance v eh, roku 2013 Minix 5 v Berlíne v maji, a na Play the Game konferencii v roku 2013 na jeseň. No a v neposlednom rade navrhujem, aby Európa No a inštitúcia, ktorá bude neustále monitorovať a poskytne eh, im výmenu informácií, ako predchádzať korupcii v športe. Pani predsednička, poslankyne, poslanci, zdá sa, že EÚ začala konečne konať. Dúfam, že vaše vypočutie je prvým krokom pri sledovaní transparentnosti znižovania korupcie v športe. My sme na vašej strane. A veľmi radi budeme s vami spolupracovať priamo v teréne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľkým sklamaním, keď som si vás vypočula. Myslím si, že mali by sme naozaj niečo robiť a mali by sme si pripomínať, že nemáme toľko moci, koľko by sme chceli mať. Komisia nemá také možnosti, ako by bolo dobré, ale môžeme si vás aspoň vypočuť a snažiť sa v niečom pomôcť. Ďakujeme veľmi pekne. Aj keď tu nie sú všetci, ktorí tu majú byť prítomní, budeme pracovať tí, ktorí tu sme. Pán Fis, chcem privítať aj pána Mafromatiza, bývalého spravodajcu pre šport v tomto výbore. Dnes už túto úlohu vykonáva pán Fisas. Takže vítam vás tu, Santiago Fisas, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Keď si toto všetko vypočujeme, musíme povedať, že to nie je veľmi potešujúce. Zapísal som si niekoľko vecí, možno, že budem teraz trošku chaoticky sa vyjadrovať, ale chcem zareagovať na niektoré veci, ktoré som počul. Ja som si totiž to zapisoval poznámky. E, takže hovorilo sa o stávkach. Samozrejme musíme tam rozlišovať legálne stávky a zmanipulované výsledky uh, zápasov. Legal betting a match fixing to sú dva odlišné pojmy. No a musíme e, sa snažiť na to nájsť nejaké riešenia. Správa, o ktorej sme hlasovali, o športe, tam boli určité náznaky riešení napríklad e, vytvoriť e, trestný čin alebo prečin korupcie v oblasti športu v európskej legislatíve. Keby také niečo bolo v e, európskej legislatíve, tak by to museli členské štáty prevziať do trestných zákonníkov, nie len ohľadom stávok, ale aj ohľadom podplácania v rôznych športových zväzoch, kluboch a tak ďalej. To sú závažné veci a to sú aj hospodárske straty, veľké hospodárske dopady, napríklad počas olympijských hier alebo majstrovstiev sveta, ktoré eh, potom, ktorých organiza- organizáciu dostávajú určité štáty, ktoré sú vybrané. Ja si myslím teda, že tento trestný čin korupcie alebo podplácania, eh, to by sa malo vytvoriť, to je dôležité v oblasti športu. No a ďalšia vec, Musíme si objasniť otázku duševného vlastníctva pri športových podujatiach. Keď organizujem ligu, tak je jasné, že ten, ktorý to organizuje, má aj tzv. merchandising, má právo napríklad eh, predať televíznej stanici vysielacie práva a tak ďalej. Keď, eh, keby sme mali teraz toto vlastníctvo E, duševné práva na týchto podujatiach, tak by sme mohli aj stanovovať, ktoré podniky budú k týmto športovým podujatiam uzatvárať stávky a ktoré nie. Čiže nemohol by to byť hociaký podnik, hociaká firma, ktorá by uzatvárala stávky ohľadom výsledkov zápasov. Mohla by to byť iba firma, ktorá by bola schválená usporiadateľom športového podujatia. Napríklad kriket. Ja sa tam v tom mm, veľmi nevyznám v tomto športe, ale aj tam došlo k manipuláciám, častosti, e, s sa hráči dotkli čiary napríklad, ale išlo aj o to, ako často e, hráči mali nasadené slnečné okuliare. To nemalo nič e, dočinenia síce so športom, ale aj na toto sa uzatvárali stávky v rámci športového podujatia, čiže aj tu e, by sme mohli príjmať nejaké opatrenia, aby sa to obmedzilo. Pán Miták hovoril aj o finančných aspektoch, tam súhlasím, bolo by veľmi dobre, keby sme stanovili nejaké hranice na sumy, ktoré sa míňajú na zápasy. Ja chodím rád na operu. Keby existovala nejaká dohoda medzi veľkými opernými domami, v Európe, že aká môže byť maximálna gáža nejakého speváka, to by som považoval za dobré, lebo tým by sa zvýšila dostupnosť. Ale musíme si uvedomiť, že sú opatrenia, ktoré nie sú v našich rukách. V správe bola napríklad, bol pozmeňovací návrh holandského liberála, ktorý hovoril o tom, že keby sme e, obmedzili e, počet hráčov v týme, nie tých, ktorí sú na e, hracom poli, ale tí, ktorí môžu byť členovia klubu, to by malo dopady na výdavky klubu. Je to dobrá myšlienka, ale myslím, že to nie je našou úlohou stanovovať, koľko hráčov môže mať klub. To je niečo, čo už by mal rozhodnúť samotný športový zväz. Preto sme zamietli tento pozmeňovací návrh. Existujú bohatšie aj menej bohaté kluby, to má niečo dočinenia aj s vysielacími televíznymi právami. V Španielsku je to problém tie vysielacie práva sa dávajú priamo lige, ale vždy je to iba Barcelona alebo Madrid. No a potom infraštruktúra v športe. Tu existujú takisto rozdiely, keď máme napríklad nejakú obec alebo mesto, ktoré platí, ktoré financuje štadión a potom ho odstúpi zdarma mestskému fotbalovému klubu, tak samozrejme tento klub e, veľa ušetrí, nemusí si vystavať štadión a môže viac peňazí e, minúť na hráčov. Keď sa takéto veci dejú, tak je to nespravodlivé. Tak je to nespravodlivé voči ostatným a e, mali by sme to zakázať. Vždy existuje pokušenie veľkých klubov. Napríklad, e, kto vyhrá v UEFA, hovorí sa, že to je jedno, každý si robí svoju, svoju súťaž niekde na okraji, napríklad NBA v Amerike. To je veľké pokušenie, ktoré majú veľké kluby v Európe. Môžu podľahnúť tomuto pokušeniu a musíme dbať na to, aby rôzne ligy v Európe mali by sme byť skromnejší, realistickejší. V tých ligách by mali byť tie hospodárske potenciály trošku vyrovnanejšie. No a hovoril som o trestnom čine korupcie. Musíme e, sa pozrieť na to, čo sa deje v športových zväzoch. No a ešte chcem povedať, že som sa stretol s pánom Gaterom a všimol som si jednu vec. keď sa organizuje majstrovstvo sveta vo futbale, chcel by som poznať váš názor. Čo si myslíte, keď sa organizujú majstrovstva sveta Musí sa všetko zaznamenať, všetko e, pred začiatkom už musí byť stanovené, aby sa nemohlo ísť na súd. Existuje ako keby paralelná športová justícia ešte popri tej bežnej justícii. E, bola predložená k tomu, bol predložený k tomu aj pozmeňovací návrh k správe, ktorý podľa mňa bol dobrý. Navrhoval zriadiť súd alebo tribunál alebo súdny dvor, ktorý by posudzoval uh, takéto veci z európskej perspektívy, podľa európskej legislatívy, nie podľa švajčiarského práva. Ale všetci boli proti takejto veci. Kluby, zväzy, všetci. Tí sa cítili byť priamo ohrození. Ale keď sa rozprávate s hráčmi, tak tí hovoria, tí hovoria, že sa necítia byť dobre zastúpení a reprezentovaní a neidentifikujú sa s rozhodnutiami švajčiarského tribunálu. Ja mám mnoho kolegov, ktorí sa nevyznajú v športe, ale volali im mnohí takíto hráči, ale zároveň e, lobovali aj tie športové zväzy, takže nakoniec ten pozmeňovací návrh bol stiahnutý. To sú moje spontánne myšlienky a pripomienky. A teraz dám priestor ďalším kolegom, ktorí sa lepšie vyznajú v športe. Ivo Belet, nech sa páči. Ďakujem, pán, pani predsednička. Mám dve tri špecifické otázky pre pána Garlika. Pán Garlik, vy ste hovorili o alarmujúcich e, veciach, o tom, že budúcnosť športu je ohrozená. Chceli by sme vedieť, čo môže robiť Europol, aké opatrenia môže príjmať. Vy ste hovorili o tom, že väčšina vyšetrovaní E, vedie do Ázie, má korene v Ázii, ale ako z Bruselu môžeme bojovať proti Ázii? Nie je to vopred e, prehratý boj. Europol e, sa zapája do výmeny údajov medzi 27 členskými štátmi, to by som tiež chcel vedieť. Systémy včasného varovania, ktoré má systém hazardných hier a stávok, ten asi poznáte a chceme vedieť, Aké iniciatívy sa dajú prijímať na európskej úrovni? Čo môže robiť komisia, Európska, Európsky parlament, rada? Čo môžeme robiť na európskej úrovni, tak aby sme si navzájom mohli pomôcť e, pri boji proti tomuto proti tejto hrozbe pre profesionálny šport. Druhá otázka. Agenti hráčov. Komisia zrealizovala veľmi zaujímavú štúdiu o situácii agentov futbalových hráčov a tam boli naozaj znepokojivé prvky. Môžete povedať niečo viac o tomto sektore? Je Europol zapojený do vyšetrovaní pochybných finančných e, presunov, transferov, tokov v sektore agentov, hráčov. Pán Anderson hovoril o FIFE medzi nimi. Chceme vedieť, Pán Garlík, či by ste nemohli niečo povedať ešte o vyšetrovaniach FIFI? Môže Europol byť aktívnejší v oblasti podvodov, ktoré sa dejú vo FIFA? No a pani predsednička, ešte dve otázky pre doktora Mitága. Súhlasíme s vami, že finančná fair play je dôležitá. Je to dôležitý krok do budúcnosti. Vy ste hovorili o prípade Manchester City a veľkého sponzorského kontraktu na 400 miliónov eur. Znamená to, že systém finančnej spravodlivosti sa tu veľmi kreatívne obchádza. Ako budeme riešiť toto? Kolega Fisas hovoril o vysielacích právach. To je takisto dôležitý prvok, jeden z najdôležitejších. Nemali by sme vytvoriť väčšiu solidaritu v rámci futbalového sektora tým, že by sme posilnili finančnú solidaritu v, rámci Ligy majstrov. Už existuje finančná solidarita, ale tie veľké rozdiely tí, ktorí e, predávajú najlukratívnejšie vysielacie práva, dostávajú od Ligy majstrov najviac peňazí sú tu veľké rozdiely e, v príjmoch z vysielacích práv. Nemali by sme to nejako prekonať, tieto rozdiely. Santiago hovoril taktiež o možnom obmedzení e, poplatkov za transfery a takisto príjmy z týchto transferov, čo s nimi, ako s nimi nakladať. Napríklad by sa mohli dať do spoločného systému, aby sa, e, vyjad, e, aby sa vytvorila väčšia solidarita v rámci systému transferov. Je to revolučná myšlienka, ale mohli by sme sa ňou napriek tomu e, zaoberať. A na základe toho by mohli vzniknúť nejaké návrhy v parlamente. Ďakujem. Teraz Petra, Nemecko. Ďakujem. A to, čo povedal pán Andersen na záver, je zaujímavé. Mnohé sme už predtým aj počuli a čítali v novinách. A keď to takto počujeme, zhrnuté, znie to ako kriminálka. Aj mňa to povzbudilo k premýšľaniu. Chcem začať eh, s pánom Garlíkom. Vy ste povedali, že mnohé problémy a manipulácie zápasov v tejto oblasti má korene mimo Európy, siahajú tieto korene až do Ázie, ale samozrejme má to dopady na Európu. Chcem sa spýtať, aká je spolupráca medzi medzinárodnými vyšetrovacími orgánmi v tejto oblasti. Ako funguje spolupráca Europolu a národných vyšetrovacích orgánov, ale aj um, s, Europ- s Interpolom alebo s azijskými vyšetrovacími orgánmi. Ako to funguje? Druhá otázka. Vypočuli sme si, že to nie sú len externé osoby, ktoré chcú zarábať na zmanipulovaných zápasoch. Aj v samotných zväzoch sú, je korupcia. Mám teda otázku, majú vyšetrovacie orgány vôbec možnosť zasiahnuť, alebo je to prenechané na samoreguláciu jednotlivých športových zväzov? Ak sa majú zväzy sami regulovať v tejto oblasti, tak potom by som ešte chcela vedieť, Aké možnosti tu existujú, ako by sme mohli legislatívne zasiahnuť? Je to možné schváliť nejaké zákony? Máme len obmedzené možnosti. My a na základe Lisabonskej zmluvy chcem vedieť, či Európska únia môže vôbec v tejto oblasti byť činná, alebo parlament. Ďalšia otázka sa týka e, finančnej fair play. A ja to vnímam tak, že je to krok správnym smerom, to, čo začala UEFA. Keď počúvame ale vás, pán Mitak, pozorne, tak konštatujeme, že v súčasnej úprave ešte mnoho chýba a nestačí to ešte. Vy ste hovorili, že 6 tisíc profesionálnych futbalových klubov je licencovaných v Európe v nejakej forme. Tí podliehajú finančnej fair play. Pardon, e, iba kluby, ktoré patria do Ligy majstrov a Európskej ligy podliehajú finančnej fair play. Čiže tým sa redukuje počet klubov, ktoré sa musia pridržiavať týchto pravidiel na asi 100. Možno ich nie je ani len 100. Takže aké možnosti tu vidíte? Aké sú tu možnosti v UEFE? Môže sa tento systém rozšíriť na všetky kluby? Pretože len tak ten systém prežije, ak bude rozšírený. Vy ste spomínali ešte ďalšie problémy, ale zdá sa, že pokrok ide slimačím tempom. Sú tu naplánované veľmi dlhé prechodné obdobia v tom systéme Financial Fair Play, a na základe toho sa dá predpokladať, že aj tie právne úpravy, ktoré už existujú, budú potrebovať ešte ďalší čas, kým vôbec začnú účinkovať. Sú tam rôzne legislatívne únikové cesty. Vidíte tu nejaké možnosti, ako by sme mohli my, ako politici, niečo urobiť, či už na európskej alebo národnej úrovni? Mohli by sme to nejako legislatívne podmurovať a podoprieť, aby to išlo rýchlejšie? Chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte. Čo môžeme urobiť? Okrem teda tej možnosti apelovať na UEFU a iné zväzy, e, môžeme robiť ešte niečo iné okrem toho, okrem apelovania na nich? Mohli by sme niečo urobiť e, vo forme zákona? Dal by sa prijať nejaký zákon? Ďakujem. Morten Lokebert. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pánom za zaujímavé informácie. Keď si vás tak počúvam, zdá sa, že sme už veľa počuli a je to naozaj alarmujúce a šokujúce. Kolegovia už povedali veľa a ja s tým môžem súhlasiť. A chcem ešte pridať nieko, niekoľko dodatočných otázok. Hovorili ste o Ázii. Pán Garlík. Vy ste povedali, respektíve kolegovia sa vás pýtali, či spolupracujete s miestnymi orgánmi v Ázii. Vieme všetci, že v Číne je veľmi rozšírená korupcia a mnohé z tohto pochádza aj z Číny. Máte nejaké kontakty na vedúce osobnosti v Číne? Dá sa tam niečo robiť? Chcel by som vedieť. Ako to je? Potom ste hovorili o severoeurópskych ligách Mám dojem, že sa tam robí nejaké vyšetrovanie na lokálnej úrovni. Čo o tom viete? Čo si myslíte, aká je dnes najväčšia prekážka vašej práce? S čím sa najviac potýkate? O tom by som chcel niečo vedieť. Zdá sa, že robíte veľa uh, práce, ale určite čelíte aj rôznym prekážkam. No a chcel by som vedieť aj niečo o organizáciách toto je prepojené na medzinárodné športové organizácie a zdá sa, že veľa našej práce sa odohráva vo vzťahu s organizáciami, ale keď sa s nimi rozprávam, tak e, vidím zdráhavosť na ich strane. Máte aj vy taký pocit, keď jednáte s týmito organizáciami? A ako je to s politickou úrovňou? Je to prepojené na politiku? E, sú aj politici zdráhaví hm, hľadať nejaké riešenia? No a pokiaľ ide o pána Andersona, e, vy máte dva návrhy a jeden je podľa mňa obzvlášť zaujímavý. To clearingové stredisko, jednotné stredisko to je zaujímavý návrh, pretože potrebujeme určite konkrétne návrhy, konkrétne nástroje. Takže tento clearing house, takéto stredisko by možno bol jedným z tých užitočných nástrojov. Ďakujem pani Boskurt, Solanska. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Ja som veľmi rada, že je tu toľko e, veľa vážených rečníkov k tejto téme, ktorí sa vyjadrili veľmi úprimne a otvorene o poctivosti a čestnosti v športe. Minulý rok sme mali správu FISAS vo výbore pre e, spravodlivosť a ja som k tomu písala stanovisko a týkalo sa to najmä tejto stránky športu podvodov. Ja som vtedy hovorila v tej správe, že interne aj externe v športe by mala existovať nulová tolerancia voči korupcii. Korupcia sa nerealizuje iba vonku, ale aj vnútri športových federácií. Ďakujeme za príklady. Športové federácie a organizácie nestoja mimo zákona. Mám otázku, čo môžeme urobiť my? To už tu zaznelo. nie len v oblasti tých federácií, ale napríklad, čo môžeme urobiť v oblasti licencií, ktoré športové federácie vydávajú subdodávateľom. Ako to môžeme monitorovať? Ako sa kontroluje, alebo ako by sa mohla kontrolovať integrita športu, čestnosť. FIFA má problém s organizáciou Transparency International. FIFA povedala v, určitom, v určitej fáze, že už dosť, už s nimi nechcú nič mať. Keď sa pozeráme na eh, bezúhodnosť v oblasti športu, to, to je taká kľúčová otázka v športe, ale nie je to len otázka športu, ale aj uplatňovania práva. Mám dve otázky. Ako môžeme my efektívnejšie účinkovať alebo pôsobiť v tejto oblasti? Mm, toto spadá nielen do oblasti ministrov športu, ale aj do oblasti vnútroštátnych záležitostí, policajné vyšetrovania, justícia a tak ďalej. Podľa mňa tu chýba koordinácia. Napríklad e, dohadovanie výsledkov zápasov. E, minulý mesiac som robila stanovisko pre výbor Krym. Je to výbor, pre organizovaný zločin v parlamente a skonštatovala som, že v organizáciách sa už toho veľa robí, každý niečo robí, ale chýba tu koordinácia medzi týmito činnosťami a iniciatívami. Problém je globálny, ale je naivné si myslieť, že tento problém vyriešime globálne, ale na európskej úrovni môžeme niečo urobiť. Rada Európy robí úctyhodnú prácu v oblasti matchfixingu. Match ale aj Európska únia ako taká by mala robiť viac zákonov, nástrojov. A to by sa, to by sa malo týkať te, tejto veci. Chcem teda počuť, aké máte názory, pretože všetci chceme pracovať na riešení tohto problému a teraz je na čase, aby sme sa lepšie koordinovali. Thank you, Min. Uh, Boris from Poland. Boris Polska. E, chcel by som sa poďakovať za tieto prezentácie. E, mám niekoľko otázok, ktoré ste aj spomínali, ale je jasné, že v tomto svete ide o miliardy eur a preto tu dochádza aj k prípadom korupcie. Článok 145 v novej zmluve nám dal aspoň teoretickú možnosť bojovať proti takýmto patologickým stavom vo svete športu. Ale právnici a my všetci potrebujeme analýzu. Ako sa tieto patologické príznaky dajú odstrániť na európskej úrovni. Dnes je šport e, medzinárodnou záležitosťou a nemôžeme tu počítať iba s európskymi kompetenciami. UEFA sú členmi aj športové kluby mimo Európskej únie ale máme nástroje na to, aby sme aspoň určité iniciatívy inšpirovali. Myšlienka konferencie k paktu pre boj proti patologickým javom vo svete športu. To je dobré. Myslím si, že existujú možnosti e, naštartovať skutočnú diskusiu o športe. Šport má vplyv na celý svet. Pozrime sa na futbal. Futbal sa koncentruje v Európe. Najlepšie ligy sú v Európe. A najväčšie peniaze sa zarábajú vo futbale tiež tu v Európe. A ten veľký príjem z transferov a z, a aj z predaja tričiek toto všetko sa musí príslušným spôsobom zohľadniť. Európska únia e, musí vo svete o tom diskutovať. Európska únia e, by sa mala opierať o článok 165 a bojovať proti korupcii v športe. K tejto téme by sa mala zorganizovať celosvetová konferencia. Santiago Fices vo svojej správe predniesol mnohé dobré myšlienky. Sú tam dobré pozitívne príklady aj negatívne príklady. Ako by mala vyzerať financial fair play. Máme tu príklady z UEFI, bolo by tu treba vytvoriť úpravy, ktoré by potom nakoniec vyhovovali a ovplyvňovali by aj vnútroštátne predpisy. UEFA tu vytvára isté pravidlá, ale jednotlivé športové kluby v Barcelone a inde podliehajú aj vnútroštátnej legislatíve niekedy sú vo forme obchodných spoločností, niekedy sú to iné právnické osoby a platia tu rôzne úpravy ohľadne zadlženosti a tak ďalej. Takže ak by sa mal tento program prijať, tak potom ho treba samozrejme rozčleniť na viaceré roky, pretože to potrebuje čas. To sa musí všetko upraviť postupne a na európskej úrovni. Obchodné spoločnosti by mali mať aj možnosť zjednodušiť si svoje výkazníctvo. Ďalšia otázka. Vysielacie práva. Tu potrebujeme tiež väčšiu koherenciu a solidaritu Vysielacie práva sa vzťahujú iba na obmedzený počet športových klubov a priepasť medzi malými a veľkými klubmi je ešte stále príliš veľká. Paradoxne, takéto športkluby, ktoré majú najväčšie e, vysielacie práva, tak sú spravidla zadlžené. Takže táto polovačka na peniaze sa musí nakoniec skončiť, pretože tu už nie sú žiadne hranice. Ďalšia otázka, samoregulácia, transfery. Nie som presvedčený, že by maximálna hranica pri transferoch mohla byť e, stanovená zákonom. Ale Ehm, mala by sa v tejto oblasti dosiahnuť aspoň určitá transparentnosť, aj čo sa týka provízií pre agentov. Aj tréneri sú zapletení v niektorých aférach. A myslím si, že otázka transferov sa musí upraviť zvlášť a jednotne. a s určitým limitom pre provízie. A posledná otázka. Polsko tu môže predviesť dobré príklady, ako sa dá bojovať proti korupčným aférám vo svete športu. Polský futbal bol pred rokmi hlboko utopený v páhne korupcie. Teraz je pred súdom 300 osôb a tieto osoby sú volané na zodpovednosť. V roku 2005 sa schválil zákon ohľadne korupcie v športe v Polsku. Teda ide o manipuláciu výsledkov a ilegálne stávky a tak ďalej. Ale tento predpis má univerzálny charakter. Dnes polský futbal po zavedení tohto opatrenia po spolupráci s políciou dosiahol vlastne dobrý príklad pre e, transparentnosť a čisté e, konanie v rámci futbalu. Takže my môžeme takéto príklady šíriť aj v Európe. Mali by sme dosiahnuť aspoň jednotnú definíciu trestných činov v športe a aj jednotné sankcie by sa mali v Európe zaviesť. To, je cel, to sa dá urobiť celkom jednoducho to by mohol byť prvý krok v boji proti korupcii v športe. V boji proti e, manipulovaniu výsledkov. A to je predsa globálny fenomén, ako vieme, takže potrebujeme tú jednotnú a jasnú definíciu korupcie a trestných činov v tejto oblasti. Sú to malé kroky, ale sú dôležité. Čo si myslíte teda o mojej téme tejto medzinárodnej konferencie? týmto otázkam a, a čo by k tomu mohli urobiť členské štáty a športové zväzy. Dá sa to vôbec urobiť? Chcela by som na konci ešte uviezť dve, tri veci. Nemyslím si, že je to také jednoduché, Piotr, povedať, že mali by sme zaviesť. Kto je to my? To je ten problém. Európska komisia to nemôže preto môžeme apelovať iba na tých, ktorí majú zodpovednosť za šport, aby to jednotne urobili. A UEFA sa o to snažila, pracuje na tom, ale to všetko je e, spojené s chybami a ako ste to vyopisovali, pán Miták, tak e, všade sú zadné dvierka, ktorými sa dá uniknúť a riadny monitoring je skoro nemožný tam sa musia používať veľmi ťažké aparáty. Teda není to celé také dôležité, ale treba o tom hovoriť. Otázka je ale tiež to, že čo môžeme my. My v podstate e, môžeme robiť Venus Rising a to deň čo deň. Keď čítame noviny, to je tak nielen v Nemecku, ale aj inde, každý deň čítame o prípadoch korupcie. Menežery, riaditeľia podnikov, e, politici povedzme tiež, ale o tom sa nehovorí každý deň. <clears throat> O týchto veciach, ktoré ste vy uvádzali, tie boli e, raz veľkou vecou a potom to uviazlo v piesku a v podstate by to mal byť náš každodenný chlieb, takéto veci opakovane dávať na verejnosť. Neviem, ako by sme to mali urobiť, ale mali by sme sa o to pokúsiť Samozrejme, že e, medzinárodná konferencia by bola zaujímavá. Otázka je len, či sa to tam dá e, predniesť. Hovorili ste o tej veľkej konferencii UNESCO v Berlíne. Samozrejme by to bolo úžasné, keby na tej konferencii niekto s dôležitým menom alebo s dôležitou pozíciou mohol vstať a povedať a dnes chcem tu prednášať na túto tému a chcem to tu pripomenúť a musíme sa pokúsiť niečo proti tomuto robiť ešte raz hovorím, sme limitovaní v našich možnostiach, ale myslím si, že otvoriť ústa si môžeme. Všetci máme nejakú pozíciu, z ktorej určite môžeme k tomu e, viac povedať aj v médiách a môžeme k tomu podnecovať. Ešte mám otázku na pána z Europolu. Nejako som tomu nerozumela. Hovorili ste nulová tolerancia nie je to, čo chceme. Alebo som to rozumela nesprávne? Tak, takže to boli moje pripomienky a teraz by som dala slovo expertom, ale chcela by som vás poprosiť, aby ste si nemysleli, že musíte odpovedať na všetky otázky, ale každý len na to, čo sa nachádza v jeho oblasti. Takže dobre, nech sa páči. Europol, dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička vážené dámy a páni. Budem sa veľmi usilovať zodpovedať podľa možnosti všetky otázky. Všetko som si poznačil a dúfam, že to budem môcť prejsť v tom poradí, ako som si to poznamenal. Budem sa usilovať to zodpovedať. Rola Europolu je pomáhať členským štátom podporovať ich pri boji proti e, trestným činom. A tu ide samozrejme aj o organizovanú kriminalitu a my takéto vyšetrovania podporujeme a budeme to robiť aj naďalej, pokiaľ to od nás členské štáty budú požadovať. To je to, čo robíme momentálne. Potom, keď ide o postavenie nejakej európskej platformy expertov, tu by sme si snáď mali, tu by sme snáď mali dostať návrhy od členských štátov. Vy by ste mali menovať kompetentných expertov, ktorí e, si budú môcť vymieňať informácie a vymieňať si skúsenosti o najlepšej praxi a to by bolo veľmi dobré. Interpol tu má takúto úlohu, ale my sme tiež sa zúčastňovali E, na tom Interpole v Lyone, tam je špeciálna task force na to. E, jedna stavková spoločnosť tá položila sa taká otázka k stavkovým spoločnostiam, k tomu ale neviem e, veľa povedať, lebo to nie je priamo boj proti trestnej činnosti, ale podľa našich skúseností existuje veľmi veľa ilegálnych stávkových webových stránok a všetky sa snažia poč- počet svojich stávkových aktivít e, rozširovať a Interpol sa snaží to obmedzovať. A možno to povedie k tomu, že tieto stávkové aktivity sa presunú do ilegálnej sféry a na to je dostatok možností hlavne v Ázii. Na to je tam množstvo webových stránok k dispozícii. Sme otvorení pre e, budúce úlohy. Samozrejme, že tu nemôžeme e, záväzne nič povedať, pretože sme tiež závislí od zdrojov, ktoré máme k dispozícii v určitom čase. A v minulosti za uplynulého 1,5 roka sme, myslím, veľmi spolupôsobili na dosahovanie toho cieľu, ktorý sa vytýčil a budeme to robiť aj naďalej. Čo sa týka spojenia s Áziou, tu Europol samozrejme nemá nejaké mimoriadné dohovory, ktoré by umožňovali výmenu informácií alebo skúseností s krajinami z Ázie. Pre nás je relatívne ťažké e, priamo komunikovať s týmito krajinami v Ázii, hoci nás to zaujíma. Ale tieto krajiny môžeme kontaktovať prostredníctvom Interpolu a tie krajiny, ktoré sú členmi Europolu a Interpolu, môžu touto cestou e, poháňať to vyšetrovanie ďalej. A môžeme využívať aj sieť bilaterálnych styčných e, dôstojníkov, ktoré majú ktorých majú niektoré krajiny v týchto krajinách. A potom ešte k tým e, agentom hráčom. Dohovory o manipulácii výsledkov a tak ďalej. Toto tu hrá veľkú rolu a agenti hráčov tu zrejme tiež hrajú dôležitú rolu. To už je skupina osôb, ktorá je pre nás zaujímavá z rôznych pohľadov, nie len čo sa týka manipulovania výsledkov. Ďalšia otázka sa vzťahovala na FIFU. Obvinenia z podplacania vo FIFE. U nás ide o to, alebo naša úloha je to, aby sme podporovali členské štáty pri boji proti organizovanej trestnej činnosti. A v tomto smere zrejme v prípade FIFA nemôžeme veľa urobiť, ale keď sa členské štáty na nás obrátia, tak e, by sa to dalo spomenúť. Ale určite sami od seba nemôžeme zahájiť nejaké vyšetrovanie. To je vlastne nemožné. Spolupráca s členskými štátmi je veľmi dobrá, máme pravidelné stretnutia, stretávame sa aj s Interpolom, máme dobré vzťahy a e, veľa pracujeme aj cez kanály Interpolu. Momentálne neexistuje nejaký právny základ pre priamu spoluprácu s azijskými krajinami. No a dánsky kolega položil ďalšie otázky. Aké sú najväčšie prekážky? No, ja by som nechcel obviňovať športové asociácie a zväzy. A čo sa týka nejaké neochoty z ich strany zaoberať sa týmto, Isté FIFA dala obrovské peniaze na spustenie projektu v spolupráci s Interpolom. Čiže je jasné, že majú obavy, zaoberajú sa tým a má to tiež obchodný, obchodné dopady a, a ak by sa potvrdila obrovská korupcia v športe, tak e, komerčný dopad by bol obrovský a malo by to veľmi negatívne dopady na športy, ktoré máme radi. A nechceme to nechceme to preháňať. Nie každé športové podujatie je skorumpované, ale niektoré áno. No a dánsky kolega sa pýtal, či prebehajú nejaké vyšetrovania v iných európskych ligách, no už nedávno sa uskutočnilo veľké vyšetrovanie, ktoré bolo zverejnené o otvorených zdrojoch a týkalo sa to matchfixingu v Severnom Írsku. Ehm, bolo zatknutých mnoho trénerov, hráčov, ako aj samotný páchateľ. Čiže v Fínsku, a tiež uskutočnilo obrovské vyšetrovanie a rovnako v Norsku. No a som prišiel k záverom môjho prvého príspevku o tom, že severské ligy sú veľmi príťažlivé na manipuláciu, pretože súťaž sa koná v lete a aj výplaty sú trochu nižšie ako zvýšiť naš, našu účinnosť. Myslím, že situácia sa zlepší, pretože panuje, alebo je oveľa viacej informácií o tejto problematike a zohľadom na spoluprácu, ktorá prebieha v, v krajinách, ktorých sa to týka, sú mnohé štáty, na ktoré to nemá vôbec žiadne dopady, táto aktivita a je to skutočne globálny zločin no a každá krajina bude v niektorom bude postihnutá. Hovoril som o koordinácii vyšetrovaní, to sa dá urobiť na úrovni Europolu, ale členské štáty nemôžeme nútiť, môžu nás požiadať o podporu a my sa môžeme snažiť čo najlepšie pomôcť. No a z ďalších vecí, či bol to nejaký dobrý, dobrá myšlienka, som povedal, že experti by mohli predložiť nejaký manuál najlepších osvedčených postupov. A ja poznám príklady korupcie v Polsku, aj ten úspech. No, veľmi informatívna prezentácia sa uskutočnila o tom, aké úspechy dostali. No a čo sa týka nulovej tolerancie, tak ja som proti tomu, pretože z dôvodov, Mnohí hráči sú mladí hráči, noví a starší hráči do toho nejak lákajú. No a k situácii, keď hráč, povie, že som do, alebo keď sa prizná, tak eh, to zrujnuje jeho život a budúca kariéra, tak eh, ich samozrejme to bude odrádzať od spolupráce s orgánmi niekto to už 50-15 rokov tam je, niekto už 50 50 rokov alebo 15 rokov v lige a ste nezbudzuje veľké sympatie. Dobrým príkladom je kri- kriket. Ne- nedávne prípady, keď veľmi mladý pakistanský hráč bol tak tiahnutý do škandálu s staršími kolegami a zničil si život. A to je príklad toho, že chceme, aby ľudia s nami spolupracovali. A nie je dôvod e, zničiť život 16-17 ročnému hráčovi, pretože on iste nie je veľkým šéfom, ale môže pomôcť pri identifikácii toho veľkého šéfa. No už Isté som niečo vynechal. A ak áno, tak ja e, sa ospravedlňujem. A som ochotný zodpovedať na ďalšie otázky. Ďakujem pekne, pán Miták, vážená pani predsednička, poslankyne, poslanci. Otázky k, k Financial Fair Play sa týkali solidarity a odporúčaní, čo, robať, e, čo robiť. A jasne sa preukázalo, že Financial Fair Play sa snaží zredukovať eh, najhoršie finančné prípady a, a udržať profesionalitu, eh, alebo teda transparentnosť eh, profesionálneho futbalu. A preto je to krok správnym smerom. No a druhý aspekt, aspekt solidarity, nie je v financial solidarity, teda v tomto, tejto koncepcii, nie je to súčasťou. No a ukázalo sa to napríklad na otázkach o tom, či by mali existovať rôzne modely solidarity, e, otázka zaradenia televíznych poplatkov, zriadenia fondu férovosti. To sú podľa mňa dobré návrhy, správna cesta, avšak to nie je v súčasnosti stav diskusí a že nie je to ani v kompetenciách európskych orgánov. A ďalšie dve e, e, čísla 2011-2012 745 eh, miliónov eur bolo eh, vyplatené z príjmu UOFI účastníkom. 238 eh, miliónov bola ďalšia suma a je to veľký rozdiel a tu treba hľadať a začať, aby tieto sumy boli prispôsobené. No a budeme môcť robiť krok správnym smerom. No a čo sa týka UEFI, tam sa o tom hovorí, boli predložené rôzne návrhy, napríklad e, spojenie Európskej ligy A, alebo zloženie Európskej ligy A, e, Champions League. Ja by som tu chcel navrhnúť, e, treba to sledovať, treba to kriticky sledovať, no a predovšetkým musí prebiehať neustála diskusia a treba venovať tejto záležitosti pozornosť. Ďalšia vec, odporúčania, čo konáte. Ja myslím, že momentálne bezprostredné možnosti sú obmedzené podľa zmluvy o fungovaní Európskej úrovni sa dajú robiť nejaké distribučné, ale neregulačné opatrenia. Takže platí to, čo ste už povedali. Informovať, vzdelávať verejnosť, zhromažďovať vedomosti. Ja myslím, že všetky európske organizácie, či už je to komisia, parlament alebo rada, sa v súčasnosti si v súčasnosti zhromažďujú vedomosti, aby mali vedomosti o európskom športe, čiže to finančný rámec, politický alebo právny. Ja myslím, že to potrebuje ďalšie kroky, ďalšie nadobudnutie vedomosti, tak aby sme mali základ aktivít. A medzi aktivity patria opatrenia na spoluprácu s verejnosťou, or, organizácie, teda opatrenia na podporu dialogu medzi organizáciami. No a dôležité je aj to, čo povedala pani Kamer Evert, zohľadnenie národných e, združení. Myslím, že dialog, spolupráca s národnými parlamentami je dôležitá. Európska politika je dôležitá v oblasti športu a treba sa pýtať stále, aký rozsah zásahov opatrení sa predpokladá a v Európe nemáme 27 rôznych štátov, ale rôznych športových systémov. A každý sa snaží inak mm, snaží sa inak riešiť otázku športu treba hľadať dialog s národnými športovými zväzmi a e, tak spúšťať opatrenia. To Môže ísť rôznymi cestami. Jednou z, z možných ciest e, sú daňové nejaké opatrenia, finančné opatrenia, samozrejme tie len e, obmedzenie príspevok k solidarite, na posledný bod, o ktorom sa hovorilo, ohľadne zásadnej a základnej úlohy medzinárodných športových organizácií. Tu, podľa môjho názoru, aj z hľadiska Európskeho parlamentu, e, v spolupráci s Radou a komisiou treba spustiť ďalšie veci. E, pretože máme európske právo, pretože Európska únia e, vypracovala komplexné právo, tak v Európe existujú možnosti konať a tie stanoviť demokratické eh, pravidlá a hodnoty pre eh, športové organizácie. Dôležité sústrediť sa na jednotlivé osoby, ale aj vypracúvať eh, štruktúrované a štruktúrne opatrenia. prečo sú organizácie, športové organizácie vybudované veľmi hierarchicky, nemalo by to byť nejak inak, nemalo by podľať nejaké demokratické kontrole. No už tu sú e, veľké možnosti kontrol pre Európsky parlament, aby sa spustili ďalšie kroky a aby tento prístup mal dlhodobejší charakter. Ďakujem pekne, pán Andersen. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za veľmi zaujímavé, ale aj náročné otázky. Dalo by sa o nich hovoriť a dlho do noci, ale ušetrím vás tohto utrpenia. Dovolte mi ale vyjadriť sa k téme, ktorá síce nie je na programe, ale ktorá uh, ktorá zaznela v mnohých otázkach, čo môžeme, čo môžeme Európane robiť v období globalizácie. A dá sa povedať, že v športe to tak skutočne je. Len to platí tak, ako len v niektorých odvetviach. No a moji kolegovia z Dánskej inštitúciu pre športové štúdie prokázali, že globalizácia má veľký dopad. Napríklad eh, tie najväčšie podujatia už sa neusporadujú v Európe. Ďalej mnohé eh, rýchlo rastúce hospodárstva a krajiny, ktorý, ktoré získali hm, väčšie sebavedomie, žiadajú eh, rovnaké rozho- rozloženie právomoci v medzinárodných športových organizáciách, ktorým dominuje Európa. Keď sa pozrite na to, že kto sa stane prezidentom, tak situácia je iná už malé krajiny vystupujú veľmi aktívne. Zapájajú malé krajiny a, a systém jedna krajina, jeden hlas. A to pomohlo zaistiť väčšinu prezidenta, alebo zaistiť väčšinu prezidentovi aktuálnemu, ako dlho bude chcieť. Európ má silnú pozíciu aj v športe ako v trhovom systéme. Európsky trh je stále dominantný, je tu ešte stále priestor na zlepšovanie, na zásahy politikov. A to je tiež jedna vec, na ktorú by sme nemali zabúdať. Globalizácia tiež znamená, že je globalizovaná reputácia. A každý na svete, aj veľkí lídry, chcú byť populárni a obľúbení. Chcú byť eh, príjmaní na červených kobercoch eh, prezidentov, premiérov a všetci zamestnanci, ktorí pracujú v profesionálnej štruktúre, ktoré chce, aby ich eh, kolegovia rešpektovali. Takže toto je proces, ktorý má aj veľmi taký ľudský element, aby som to zhrnul, tak hlas Európy je dôležitý. Je to politická otázka a ja som rád, že môžem povedať, že Európska únia ide správnym smerom. A teraz k športovej časti, tak som špecifickejšie. Uh, no, štát mi to dovolili. Rád by som povedal, že manipulácia zápasov a korupcia v rámci federácií a dokonca aj doping sú tiež súčasťou problémov športových organizácií kvôli rešpektu voči hodnote zväzov a združení novšie športové organizácie umožnili alebo sa mohli rozvinúť na obrovský priemysel bez nejakej kontroly. Nemajú externú kontrolu, nemajú dostatočnú vnútornú kontrolu a bez veľkého verejného tlaku sa neuskutočí žiadna reforma. Pre športových lídrov, ktorí sa ocitli v otvorených skupinách s veľkými peniazmi, oni reagovali tak, ako by reagovali mnohí ďalší a slovami Oskara Wilda, že dokážem odolať všetkému okrem pokušenia. Takže ako zriadiť sieť, ktorá zaistí dostatočnú externú kontrolu. Ja myslím, že takú politickú kontrolu, ktorú vykonávate dnes, to je veľmi dôležitý element. Ale ja už som v roku 2006 navrhol, aby to bolo systematizované na medzinárodnom základe. Inštitúcia ako Svetová protidopingová organizácia, čo môže robiť eh, na boj proti korupcii v športe. Musím povedať, eh, že športové organizácie nemajú veľkú chuť na niečo takéto a momentálne ani vlády nechcú do toho dávať viacej peňazí. No a preto som ja vo svetle tejto neochoty, tak ja som to zmenil a povedal som, že dobre, poprvé potrebujeme clearingový dom, ktorý poskytne výmenu informácií, poskytne nejaké služby športovým organizáciám, skontroluje integritu vlády, skontroluje účty. Mnohé inštitúcie v tomto svete vedia veľmi dobre, že najlepšie, najlepší spôsob, ako získať dobrú reputáciu, je, že ostatným poskytnú kredibilitu, ktorú si želajú. No a ja myslím, že by bolo dobré mať inštitúciu s auditormi, vládnymi expertami, ktorí by dali to osvedčenie športu, ktoré je také potrebné. Ale dovolte mi povedať jednu vec, ktorá sa týka zákona, a keď nie som právnikom. Väčšina športových organizácií má sídlo vo Švajčiarsku. Švajčiarsko je postihnuté škandálmi FIFA a má obavy o svoju medzinárodnú reputáciu. Je to politická otázka, pretože ako sa vyrovnať s niečím takým hmotným, ako je medzinárodná reputácia. Tie tie úplatky, o ktorých som hovoril, boli legálne v roku 2006. No a Švajčiarsko uznáva, že kvôli mediálnemu tlaku Švajčiarsko sa rozhodlo, že už nechcú, aby boli vnímaní ako niekto, kto dáva slobodu asociácií ľuďom, ktorí zneužívajú tieto privilegia. Nič sa doteraz v švedskej legislatíve, švajčiarskej legislatíve nezmenilo, ale myslím, že môžem povedať, že zmeny príde čoskoro. A len stručne povedané, myslím, že medzinárodná koordinácia je dôležitá. Ak to navrhujete. Stretnite sa s mnohým veľkou skepsou voči systému, ale argumenty hovoria za to, že potrebujeme Centrum pre medzinárodnú výmenu informácií, ktoré bude monitorovať korupciu a poskytne služby a garanciu Medzinárodnej federácie. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem ešte dodať v stručnosti k tomu, čo povedal zástupca Europolu. Nemyslím si, že by niekto z nás chcel mladého človeka, ktorý sa dostane do takéhoto problému, zaťažiť na celý život. Myslím si, že pred právom tu má prednosť e, milosť. Ale nulová tolerancia znamená, že tam, kde sa to robí profesionálne, nesmie dochádzať ku korupcii ak nejaký mladý atlét sa dostane do tohto súkolia, tam by sme mali byť tolerantní, myslím, nemali by sme úplne prísne presadzovať právo, ale e, profesne to musí byť v poriadku. Pokiaľ ide o tie pečiatky alebo osvedčenia alebo označenia kvality, s tým súhlasím. Santiago bohužiaľ si mal pravdu. Keď hovoríme o švajčiarskom práve, ktoré sa spochybňuje aj vo Švajčiarsku, tak áno, mal si pravdu keď si hovoril o novej možnosti tvorby práva v tejto oblasti, ale musel si ten návrh stiahnuť, bol si nútený, boli sme nútení. Kto, kto bol za tým? Ja už neviem, prečo sme boli vlastne nútení stiahnuť ten návrh. Musím si to znova overiť. Kto nás donútil to neprijať v správe? Budem to vyšetrovať ešte. V športe je to tak, že globalizácia je veľkou výzvou a prináša rôzne pokušenia a preto sa musíme snažiť trošku e, proti tomu bojovať v rámci obmedzených možností. Je tu ešte zastupca komisie, ktorý by sa chcel vyjadriť. Ďakujem. Jean-Luca Mente. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Zaznelo tu veľa návrhov, veľa tém, finančná fair play. K tomu už nemôžem veľa dodať. Všetko dobre povedal pán Miták, keď sa vyjadroval k pozícii komisie. Pokiaľ ide o dobré riadenie, good governance, aj pán Andersen povedal veľmi relevantné veci. O, hovorilo projektoch e, v rámci prípravných akcií pre šport. Tie podporujeme. E, jeden z projektov vedie Play the Game. Môžem povedať, že je to veľmi zaujímavý projekt a všetky tieto projekty budú mať výsledky v prvej polovici budúceho roka a zapadnú do kontextu diskusí expertnej skupiny ktorá má predložiť zoznam dobrých princípov a dobrých postupov v oblasti športu. Chcel by som sa teraz zamerať ešte na manipuláciu výsledkov športových zápasov, match fixing, a chcel by som o, za komisiu poskytnúť reakciu na tú otázku, ktorú ste vy položili. Čo môžeme urobiť my ako európske inštitúcie v tejto oblasti? Legislatíva, bohužiaľ, tu nie je možná na základe článku 165 zmluvy, to všetci vieme, ale sú viaceré veci, ktoré môžeme urobiť a ktoré už aj robíme. Chcela by som najskôr hovoriť o jednom aspekte, ktorý nebol spomínaný prevencia. Keď hovoríme o prevencii všetci sa zhodujeme, že je zásadná pri boji proti matchfixingu. Musíme informovať ľudí, ktorí by mohli byť potenciálne zapojení do tejto manipulácie. Znamená to športovci, hráči ale aj tréneri alebo personál na športových podujatiach. Všetci do toho musia byť zapojení. Poprvýkrát tento rok sme e, vybrali 5 e, projektov, prípravných projektov, ktoré začnú fungovať budúci rok a budú si e, vymieňať osvedčené postupy. Niečo sa už robí na národnej úrovni, v niektorých športoch, ale nie vo všetkých a chceme združiť tieto úsilia. Tento výbor pred dvoma týždňami hovoril aj o budúcich programoch pre vzdelávanie a šport pre mládež, keď tento program bude prijatý, to EÚ dá ďalšie možnosti pokračovať v tejto podpore. Druhá pripomienka legislatíva. Povedal som, že tu nie je možnosť na základe článku 165 zmluvy príjmať nejakú legislatívu. Ale my sme urobili nadväznú prácu na správu o európskej dimenzii športu. My sme urobili štúdiu, lebo sme chceli mať prehľad o tom, aké právne ustanovenia sa môžu uplatňovať na match fixing v Európe. Štúdia bola zverejnená na webovej stránke komisie a je tam jasný pohľad na túto vec. Niektoré členské štáty majú legislatívu, ktorá bojuje s podvodmi v športe. Niektoré členské štáty nemajú túto legislatívu. Niektoré teda štáty nemajú špecifické ustanovenia pre šport, ale majú o ustanovenia o korupcii všeobecne. Nick Garlick z Europolu popísal súčasné vyšetrovania a o trestné stíhania v jednotlivých štátoch, ktoré prebiehajú. Dva prípady rovaniemi e, Fínsko a Bochum e, Nemecko. To sú, sú dva štáty, ktoré nemajú konkrétne ustanovenia v trestnom zákonníku o športe, ale napriek tomu je tam možné trestné stíhanie, ako vidíme, len na základe všeobecných ustanovení o korupcii. Harmonizácia legislatívy je dlhodobý proces, ale to nie je prioritnou alternatívou v tejto oblasti. Tu môžeme iba spolupracovať a zlepšovať našu spoluprácu. Ďalšia vec, pokiaľ ide o legislatívu, Rada Európy rokuje v rámci dohovoru o manipulácii športových výsledkov a to by malo tiež viesť k dvom možným zdokonaleniam národnej legislatívy. A potom tretia téma spolupráca. To bolo spomínané, je potrebné viac spolupracovať pri boji proti match fixingu. My sme sa zapojili do práci expertnej skupiny o good governance, stávky, hazardné hry, uplatňovanie práva, to všetko sa tam prerokovalo, boli tam zastupcovia Europolu a Eurojustu, vymieniali sme si um, nápady, názory na ďalšie zváženie na rade. Chcel by som poukázať aj na to, že komisia prijala 23. oktobra akčný plán o online hazardných hrách a tam sú konkrétne nápady, čo môžeme robiť. Je tu expertná skupina, ktorá sa skladá z regulačných úradov pre hazardné hry z členských štátov a tie, e, títo zástupcovia diskutujú o integrite športu a ďalších témach. No a potom ďalší bod v akčnom pláne je odporúčanie. E, komisia v roku 2014 príjme odporúčanie o vymene osvedčených postupov o tom, čo môžeme robiť pri boji proti meč fixingu. Napríklad chceli by sme poskytovať osvedčené postupy v oblasti zákazov stávok. E, ako sa to robí v športových federáciách na národnej úrovni, na európskej aj medzinárodnej úrovni? Ako sa takéto zákazy presadzujú, najmä v cezhraničných situáciách? A ako môžeme lepšie e, zdieľať informácie o podozrení, ak je nejaké, e, nejaký športový zápas podozrivý, že pravdepodobne jeho výsledky budú zmanipulované, tak čo môžeme robiť, aké máme možnosti pri takomto podozrení, čo, má, čo môžeme robiť na národnej, ale najmä v cezhraničnej úrov, situácii. Ďakujem. Ďakujem. Vidíme, že komisia je už činná, i keď e, nemáme ešte dlho tú čiastkovú právomoc v tejto oblasti, ale vidíme, že komisia už pracuje, tešíme sa z toho, pretože sme boli za to naozaj, aby sa niečo robilo. Takže je to na dobrej ceste v oblasti športu, tak ako aj v iných oblastiach. Sme síce iba subsidiárne činní, ale mali by sme si zdieľať osvedčené postupy. Mali by sme sa učiť od seba navzájom. Mali by sme sa navzájom od seba učiť, aby sme mohli mnohé veci zharmonizovať, bez toho, aby sme to nazvali harmonizáciou. To je ten problém veľmi často, že niektoré veci sa môžu robiť iba subsidiárne. Musíme sa teda postarať o to, aby organizované mlčanie v tejto oblasti bolo prelomené. Musíme hovoriť hlasnejšie a nie iba dnes, ale vždy, keď to bude možné a potrebné, všade by sme mali hovoriť o tejto téme verejne, pretože keď o tom nebudeme hovoriť my, tak kto o tom bude hovoriť? Je to našou úlohou. Vieme, že tu ide o veľa, veľa je v stavke a mali by sme udržiavať pri živote ten hnev z tejto korupcie a mali by sme neustále poukazovať na morálne aspekty tejto činnosti musíme túto diskusiu stále znova a znova roznecovať. Ďakujem trom expertom, ten štvrtý neprišiel, ale dúfajme, že nesedel na lavici obžalovaných. Mm, myslím, že sme sa dnes zhodli, že sa v mnohých veciach zhodujeme a zistili sme si aj, aké sú možnosti nášho konania. Budeme naďalej sa snažiť o dialog s UFO, už sme sa s nimi stretli viackrát. Ďakujem aj komisii Myslím si, že tieto dnešné rozhovory boli e, veľmi informatívne a tejto súvislosti ďakujem aj našej knižnici, ktorá urobila veľmi dobrý rešerš. Ak to ešte nemáte, tak vám to dám, tento dokument, pretože je to síce stručné, ale veľmi informatívne. A toto nám pomôže pri, dnešnej, pri našej každodennej práci. Ďakujem kolegom, kolegyňam, ktorí to vydržali až do konca. Ďakujem expertom. Ešte stále prebieha schôdza, takže poprosím, aby sme schválili odporúčania koordinátorov. Určite budú prijaté. Potom tu máme ešte bod rôzne. Už asi nemáte nič čo povedať. Všetci čakáte už na Ježiška ako ja. 23. 24. januára je ďalšia schôdza a prosím myslíte na to, že lehota na po- predloža- predkladanie pozmeňovacích návrhov k Borisovej správe je e, štvrtok 17. januára počas plenárky v Štrasburgu. Ďakujem ešte raz všetkým prítomným, ďakujem tlmočníkom a želám im takisto pekné Vianoce a, a samozrejme aj úspešný štart do nového roka. Budúci rok bude ťažký, pretože pôjde o veľa peňazí, veľa programov, ale teraz si oddychneme od práce